dôvodov a odôvodnení stanoviska v zápisnici. To nájdete. A je tu trojmesačná lehota, v rámci ktorej musí parlament e, dať na známosť svoje stanovisko. Táto lehota začína bežať dnešným dňom, 19. septem, zajtrajším e, dňom, 19. septembra 2014. Bude to schválené na začiatku ďalšieho zasadnutia na to, čo sme schválili na dnešnom zasadnutí, bude takisto v zápisnici. Teraz končím, odročujem dnešné zasadnutie.